Pán predseda. So good afternoon everybody. Takže príjemné popoludnie. Dovolte, aby sme začali s našim popoludnejším rokovaním. Najprv musíme prijať e, zapisnicu zo včerajšieho e, rokovania. Sú nejaké námietky? Nevidím nikoho, že by namietal niečo. Obdržal som požiadavku skupiny ALDE aby, na vymenovanie pána Kenta Johansona za člena medziparlamentnej delegácie do spoločného parlamentného výboru Európskej